Der Präsident. Pán predseda. Takže opäť otvárame plenárnu schôdzu. Prajem opäť dobrý deň. Oznamujem teraz výsledky druhého kola hlasovania už by to malo byť zobrazené aj na monitoroch. Samozrejme to bude aj vytlačené a môžete si to pozrieť na webovej stránke. Takže to musím, nemusím celé čítať. Najprv máme druhú sériu eh, pozmenujúcich návrhov, čo sa týka protestov po, e, proti rasizmu po smrti Georgia Floyda, takže čo týka K, spoločný text e, schválené, e, ďalej pozmeňujúci návrh 3 schválený, 16 zamietnutý, 4 a 43 schválené, 58 zamietnutý, úvodné ustanovenie T, pôvodná časť v dvoch častiach, v dvoch častiach. Obe časti schválené. Ďalej po úvodnom ustanovení T návrh 9 zamietnutý, 59 eh, schválený, tým pádom odpada úvodné ustanovenie U, pôvodný text. Tam sa hlasovalo o dvoch častiach. 60 e, zamietnutá, 17 zamietnutá, 34 zamietnutá, pozmeňujúci návrh 5 zamietnutý, pozmeňujúci návrh 18 zamietnutý a pozmeňujúci návrh 19 tiež zamietnutý. Ďalej. Téma Zákon Čínskej ľudovej republiky o národnej bezpečnosti pre Hongkong a potreba, aby EÚ obhajovala vysoký stupeň autonómie Hongkongu. E, odsek 1 e, schválené, po e, odseku 1 zamieta sa, po návrh 9, 10, 11, 12 zamietnuté. Odsek 6, pôvodný text v troch častiach schválený. Pozmeň sa vrch 6 zamietnutý, 13 zamietnutý, odsek 12 pôvodný text schválený, odsek 13 pôvodný text schválený, 15 pôvodný text schválený, 22 pôvodný text v dvoch častiach schválený, potom pozmeňujúci návrh 1 e, sa zamieta, 2 zamieta, 3 zamieta, 4 zamieta, návrh 5 zamieta a návrh 7 sa tiež zamieta. Tým sa dostávame eh, k téme eh, východného partnerstva pred summitom v júni 2020. Eh, pozmeňujúce návrhy 1 až 9 sa hlasovali en blok, boli odmietnuté, zamietnuté. Odsek 1, bod 2 TV, pôvodný text schválený. Ďalej text k situácii v šengenskom prístore v dôsledku pandémie COVID-19. Tam sme hlasovali en blok o pozmeňujúce návrhy 1 až 3, 5 až 6, 10 až 11. Tie boli zamietnuté. Ďalej Ďalej e, návrh 7 zamietnutý, pôvodný text, odsek 7 v dvoch častiach schválený, návrh 8 zamietnutý, návrh 9 zamietnutý, pôvodný text odsek 13 v obe časti schválené, pôvodný text odsek 15 obe časti schválené, odsek 16 pôvodný text schválený, odsek 17 pôvodný text schválený, úvodné ustanovenie B pôvodný text obe časti schválené, ďalej úvodné ustanovenie E pôvodný text schválené a pozmeňujúci návrh číslo 4 bol zamietnutý, pozmeňujúc, prepačte, Teraz sa dostávame e, textu e, Európska ochrana cezhraničia sezónnych pracovníkov v kontexte krízy spôsobené ochorením COVID-19. Máme tu návrhy 3, 6 a 10 tie boli zamietnuté, 14 zamietnutý, návrh 12 schválený, pozmeňujúci návrh 15 zamietnutý, 16 zamietnutý, odsek 4 pôvodný text schválený, pozmeňujúci návrh 4 aj 7 zamietnuté, odsek 14 pôvodný text schválený, pozmeňujúci návrh 13 zamietnutý, pozmeňujúci návrh 8 schválený a tým odpadá pôvodný text e, odseku 19 v dvoch častiach. Odsek 20 pôvodný text schválený, e, odsek 23 e, Prvá časť pozmeňujúceho návrhu 1 schválená, druhá zamietnutá, pozmeňujúci návrh 11 schválený, potom identické pozmeňujúce návrhy 2, 5 a 9, tie boli schválené, úvodné ustanovenie O, pôvodný text schválený, úvodné ustanovenie P, pôvodný text schválený, Takže to bolo e, hlasovanie e, v druhom kole, teraz prichádza tretie kolo hlasovania. Tu e, teraz začíname hlasovať. Bude otvorné hlasovanie až do 19. hodiny. Bude sa postúpať rovnako ako v prvých dvoch kolách hlasovania. Môžete hlasovať do 19. hodiny a výsledky tretieho kola hlasovania budú ohlásené tu za predsedníckým pultom o 21.30 a teraz prerušujem schôdzu.